za, proti, zdržali sa schválení. 124 e, za, proti, zdržali sa. 127 za, proti, zdržali sa schválení. 131 za, proti, zdržali sa schválení. 128 za, proti, zdržali sa schválení. 5 to je úvodné ustanovenie 5. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 6. Za, proti, zdržali sa, schválený. 7. Za, proti, zdržali sa, schválený. 8. Za, proti, zdržali sa, schválený. 9. Za, proti, zdržali sa, schválený. 10. Za, proti, zdržali sa, schválený. 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Úvodné ustanovenie B, 12 e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť prv, e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. To bolo prepáč, 16, 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 18 za, proti, zdržali sa, schválený. 19 za, proti, zdržali sa schválení 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí 21 za, proti, zdržali sa schválení 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa schválení 24 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, nie je to celkom jasné, preto pristúpime k elektronickému hlasovaniu o, o 17 bečke, bečku. E, otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 4. Končím hlasovanie. 20 za, 24 proti, 4 e, sa zdržali, takže zamieta sa. Teraz e, máme e, stanovisko výboru REGI. Prejdeme k REGI 4 za, proti. Kto sa zdržal? Schválený. 6 za, proti. Zdržali sa? Schválený. Ešte máme ešte tri a o týchto troch budeme hlasovať spoločne. Čiže kto je za všetky tieto tri? Ďalšie? Dobre, prijíma sa. Takže môžeme prejsť k stanovisku eh, jeden, medzinárodný výboru INTA. Jeden eh, za 3 a 4, to bude mať spoločné hlasovanie. Za, proti, zdržali sa, schválení. Per questo uh, il voto uh, unificato di tutti gli emendamenti. Uh, a mohli by sme teda podobne navrhnúť uh, spoločné hlasovanie ku všetkým uh, zostávajúcim, uh, čiže 6, 8, 10, 11, 12, 15, dobre, ak s tým nesúhlasíte, tak teraz 6, i ITRE 6, kto je za, kto je proti zdržali sa schválený 8 za, proti, zdržali sa schválený 10 za, proti, zdržali sa schválený 11 za, proti, zdržali sa schválený 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa schválený. 17 za, proti, zdržali sa schválený, 19 za, proti, zdržali sa, prija, príjma sa kompromisný návrh za, proti, zdržali sa schválený, 21 za, proti, zdržali sa schválený. 24 za, proti, zdržali sa schválení. Tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. To bude elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44 za, nikto proti. E, blahoželáme, pretože správa bola schválená veľkou väčšinou. Blahoželáme autorovi. A teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pána poslanca Galera o udržateľnej, o udržateľnej politike, politike Európskej únie na ďalekom severe. Najskôr kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 41, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 43, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 48. kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 50, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz poznac návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 61, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 62, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 65 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 67, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 69, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 76, kto za, proti, zdržali sa schválené. 77, kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválené. 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 79, za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 80, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 81 až 4 Tie sú identické. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 82 za. Proti. Zdrž- zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1. ktorý je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 83. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Pozmec návrh 87, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 93, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za. Proti? Zdržali sa schválené. 99 za, proti, zdržali sa, zrejme zamietnuté, 102, 99 si teda overíme elektronicky, môžete hlasovať, prosím. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 25 za, 25 proti. Ale je to skutočne veľmi tesné. 102, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 103 za. Proti. Zdržali sa schválené. 104 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za proti, zdržali sa, schválené. 111 za, proti, zdržali sa, schválené. 112 za, proti, zdržali sa, schválené. Ale nie som si celkom istý, tak si to preveríme elektronicky. 112. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 32 za, 21 proti, takže návrh bol schválený. 113, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 114 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 115 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 116 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 117 za, proti. No, neviem. Asi si to budeme musieť preveriť elektronicky tú 117. -ku. Hlasujte, prosím. A dvíhajte, prosím, poriadne ruky, pretože potom zbytočne strácame čas. Zase ste nedvíhali poriadne ruky. 13 za, 40 proti. Jasne zamietnuté. 118 za. Proti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 Zase to nie je celkom jasné. Mne sa zdá, že to je zamietnuté, ale nie som si istý. Takže 122 elektronicky. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Tak vy si snad zo mňa robíte srandu. 8 za 43 proti, to je predsa úplne jasná väčšina. Vy naozaj chcete, aby sme dnes pracovali ešte dlhšie? Takže zamietnuté. A 123 teraz, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 124 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 125 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 126 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 127 za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Ústne pozmeňace návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 128 za, je tam ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 129 za, proti, zdržali sa, schválené. 130, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 131 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 146, nie, 142. Kto je za? Proti? Mm, podľa mňa to bolo zamietnuté. Ale tak, dobre, odberíme si to. 142, prosím, hlasujte. Predseda si nie je istý, takže koniec hlasovania. 27 za, 25 proti, návrh bol schválený. 142 to bola. Teraz budeme hlasovať o 143, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 144 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 146 za, proti, zdržali sa, schválené. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa, schválené. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, schválené. 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa, schválené. 155 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 150, pardon, 161, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 163, je tam ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, kto je za, proti, Zdržali sa. Schválené. Teraz 164 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ústny poznací návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 165 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 166 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 167 za proti, zdržali sa, schválené. 168 za, proti, zdržali sa, schválené. 169 za, proti, zdržali sa, schválené. 170 za, proti, zdržali sa, schválené. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172 za, proti, Zdržali sa schválené 173 za. Proti. Zdržali sa schválené 174 za. Proti. Zdržali sa schválené 14 za. Proti. Zdržali sa schválené 15 za. Proti. Zdržali sa schválené 16 za. Proti zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20, tá stiahnutá, 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti,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 31. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. 34 za? Proti? Držali sa? Schválené. 35 za? Proti? Držali sa? Schválené. 36 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 2 lomeno 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 4 až 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8, kto je o týchto troch môžeme hlasovať unblock 8, 9 a 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 13 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o celom uznesení, hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté jednomyselne, nikto nebol proti, 46 za, 7 sa zdržali, blahoželáme spravodajcovi. Bolo to schválené veľkou väčšinou. Relazione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 Ehm, Dobre, takže pokračujeme. Máme tu rokovanie o rámcovej dohode medzi EU a Líbiou. Spravodajkynia pani Gomeš. Návrh 25 bol stiahnutý a teraz hlasujeme o ústnom návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za. Proti zdržali sa schválené. 28 za. Proti zdržali sa schválené. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 31 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 32 za No dobre, dobre, keď chcete, tak si to overíme. Takže hlasujeme o 31 elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. No, 25. Máme tu výsledky, 26 proti, 25 za, takže zamietnuté. A teraz návrh 32 za. Aha, niekto sa hlási o slovo? Pán predseda, ja som hlasoval za. Prepačte, ja som potlačil nesprávny gombík. Eh, Výborne. Takže čo sa týka vášho hlasovania, tak či tak to bude rovnaký počet hlasov, takže aj tak to bolo zamietnuté. Dobre. Poprosím vás, aby ste priniesli kolegovi kávu, aby sa dobre mohol sústrediť. Dobre, pokračujem v hlasovaní. A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 36, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti. No, ťažko povedať. Budeme radšej hlasovať elektronické 39. -ky. Dobre, Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 30 za, 21 proti, 1 sa zdržal, schválené kompromis 2. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, schválené Návrh 45 za, proti, Drželi sa, schválené. 46 za, proti, Drželi sa, schválené. 47 za, proti. No, ťažko povedať, ťažko to posúdiť. Radšej si to verme elektronicky, takže budeme hlasovať 47, nech sa páči, hlasujte. La votazione. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Bolo to zamietnuté a veľmi tesne o jeden hlas. 49 za, pardon, 48, prvé sa pán predseda, za, proti, zdržali sa, zase to nebolo jasné. 48, takže si radšej overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Sú tu výsledky 26 za, 27 proti, zamietnuté, opätovne o jeden hlas. Dobre, takže sa dostávame teraz teda 49. Kto je za? Proti? zamietnuté. 50. Chcete to overiť? 49. No dobre, keď je také želanie, strácame tým žiaľ, ale čas, nech sa páči, hlasujte elektronicky o 49. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 24 za, 28 proti, zamietnuté. 50 za, proti, držali sa, schválené 51 za proti, Držali sa. Myslím, že to bolo schválené. Nebolo to úplne jasné. Takže 51 si overíme elektronicky. Chiusa la votazione elettronica. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 27 za, 25 proti. Takže to bolo schválené. Tesne. Teraz 52 za, proti, zdržali sa. Ani toto nie je jasné. Aj o 52 budem hlasovať elektronicky. Aperta la votazione, tutti hanno votato. Chiusa la votazione. Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. Vidíme tu výsledky. 26 za, 24 proti, schválené, 53 za. Proti, zdržali sa, schválené. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Päťdesiatpäťku sme zamietli, takže teraz 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 57 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 58 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, Zdrželi sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 61 to bol stiahnutý tento návrh, takže kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale nebolo to isté, takže overíme si elektronicky 11. Nech sa páči, hlasujte. Pripomínam, že hlasujeme o 11. Dobre, končím hlasovanie. No a Máme tu výsledky. 23 za, 29 proti, zamietnuté. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa. No, nebolo to jasné, takže overíme si 17 elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie, máme tu výsledky. Vidíte, že to bolo tesné, 26 za, 25 proti, schválené iba veľmi tesne. Teraz 18 za, proti. No, nebolo to úplne jasné, asi zamietnuté, radšej si to overme elektronicky. Takže nech sa páči, hlasujte. Dobre, končím hlasovanie. 25 za, 27 proti, zamietnuté 19 za, proti. Opätovne podobná situácia. Takže overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte o 19. Končím hlasovanie o 19. No a máme tu výsledky. 24 za, 29 proti, zamietnuté. 20, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené. 21, 22 za. Proti, zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti, zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 1 za. Proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať elektronické o celom uznesení. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Dobre, končím hlasovanie. No a máme tu výsledky. 52 za. To je výborne, výborný výsledok. A schválne to bolo jednohlasne a gratulujeme našej spravodajkyni. Bol to skutočný triumf našej spravodajkyne. Dobre, teraz ešte spravíme technickú prestávku na 5 minút a potom budeme pokračovať hlasovaní. Poprosím vás, aby ste mali potom pripravené hlasovacie karty, aby ste ich potom nemuseli hľadať.

Bene, eh, colleghi per favore, urlo. Please, colleagues, we have to start. Kolegyne, kolegovia, zaujmite vaše miesta, máme obmedzený čas a tak musíme pokračovať. Tak ako som spomenul, dnes ešte sa máme zaoberať návrhom uznesenia, ktoré sa týka správy o pokroku Turecka. Naša spravodajkynia, pani Omen Reuten, poprosím vás, zaujmite vaše miesto, aby sme mohli začať. Dávam vám ešte pár sekúnd na prípravu. Ešte predtým, ako sa začne samotná rozprava, by som vám chcel pripomenúť, že pozmeňujúce návrhy je možné predložiť do 10. januára 2011 do 12. A potom sa budeme zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi a uznesením 1. februára. A tretie čítanie na komisii by malo prebehnúť, prebehnúť 10.2. A teraz by som dal na 5 minút našej spravodajkyni pani Omen Reuten. Meneer de voorzitter, Eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečná vďaka za slovo. Musím povedať, že bolo to iba pred pár dňami, čo sme dostali vlastne nové znenie správy, ktoré sa opiera o správu o pokroku, ktorú vypracovala komisia. Musím povedať kolegyne kolegovia, že v tejto súvislosti som viedla mnohé rozhovory, nie len v Bruseli, ale aj v Turecku. A potom som aj sledovala, aké boli reakcie v tureckých médiách. A teraz som veľmi rada, že vám môžem predložiť môj návrh uznesenia. To znamená, že budem sa snažiť nielen zameriavať na negatívne aspekty a negatívny vývoj, ale zdôrazním aj to, čo bolo pozitívne. Spravím to tak, že potom spomeniem určité priority. V mojej poslednej správe som neustále hovorila, že to najdôležitejšie pre mňa v rámci spolupráce a hodnotenia pokroku v prípade Turecka sú kodanské kritéria. Prečo to tak je? Preto, lebo oni sú absolútnym základom pre súžitie v Turecku. Ak niekto chce byť súčasťou európskeho spoločenstva, musí zabezpečiť fungovanie demokracie, musí dodržiavať občianské práva, princípy právneho, právneho štátu a musí zabezpečiť, aby súdnictvo fungovalo nestranne. To sú záväzné prvky v rámci Európy a to sú tie pravidlá, ktoré musia splniť kandidáti na vstup. Toto podľa mňa musí byť hlavná priorita. Pre štát, ako je Turecko, je veľmi dôležité splniť tieto politické kritériá a je to podstatne dôležitejšie ako prejsť jednotlivé kapitoly. Súvisí to s tým, že Cyprus, teda keď sa podarí vyriešiť otázka Cypru, tak je možné otvoriť nové kapitoly. A čo je teraz dôležité, pán predseda, čo sa týka uskutočnenia politických kritérií, je dôležité, aby sa v krajine vykonali reformy. A tieto reformy sú pre mňa tou témou, ktorú by som chcela spomenúť na prvom mieste. To znamená, že je nutné ukončiť polarizáciu medzi stranami a štátnymi orgánmi. Ďalej je nutné aj skon- skoncovať s polarizáciou spoločnosti, lebo táto polarizácia bráni ďalšiemu rozvoju Turecka a bráni demokratizácii štátu. Je tam problém dosiahnuť kompromis a koncenzus a myslím si, že turecký parlament by v týchto otázkach mal zohrávať dôležitú úlohu. Ja si zároveň myslím, pán predseda, a spomenulo sa, tam, spomenulo sa tam štyrikrát v mojej správe, že nutné je zabezpečiť overenie, respektíve zabezpečiť možnosti na overenie, to znam, overenia. znamená, že je dôležité, aby jednotlivé strany spolu rokovali. Prečo nie je možné, že ten, kto vyhrá, tak povediať zberie všetko. To znamená, že opozícia musí byť zohľadnená, ale zároveň ona nesmie iba všetko odmietať tieto možnosti na kontrolu a e, kontrolu v parlamente je nutné ďalej rozvíjať. Toto je bola prvá pripomienka a druhá systematické reformy. Minulý rok som bola tak povediac optimistkou. Videla som tam zbližovanie v rámci e, náboženských spoločenstiev, bola tam snaha z ústretí menšinám ako aj Kurdom. Ja som privítal takýto proces demokratizácie a otvárania, ale teraz som rada, že sa uskutočnili určité pozitívne gesta, ale bolo to vlastne viac menej iba prázdne, lebo nepokračuje sa v tom systematicky. Preto v mojej správe žiadam systematický prístup. Dôležité je ďalej pokračovať v demokratickom otváraní. Je nutné, aby všetky vrstvy, všetky skupiny v Turecku boli zapojené do aktivít. Sú tu aj naďalej problémy s dodržiavaním a implementáciou legislatívy. V mnohých oblastiach sú síce dobré zákony, ale akurát ich uplatňovanie nie je správne. Ústavné zmeny, to sa už viacekrát spomínalo, spoločne sme skonštatovali, že kapitoly, ktoré podliehali referendu, znamenajú pohyb správnym smerom. Dôležité je ale celkovo prepracovať ústavu. Pri mojej poslednej návšteve som rokoval aj s opozíciou, a aj oni sú toho názoru, že je nevyhnutné vypracovať novú ústavu, úst, takú ústavu, ktorá bude systematicky riešiť jednotlivé problémy. A pevne verím, že po voľbách sa opätovne otvorí aj táto otázka. Pán predseda, sú tu aj určité pozitívne body, ktoré by som chcela spomenúť. To znamená, že teraz je tu silnejšia kontrola armády, posilnila sa sloboda médií a sloboda prejavu. Vlastne musím povedať, že táto situácia sa zhoršila. Je tu vyvíjaný silný tlak na médiá a súvisí to s článkom 301, ktorý sa upravil. A potom je dôležité si uvedomiť, že je tam ešte veľa práce, ktorú nutno odviesť. Sú tam určité pochybnosti, a je tu zároveň tlak vlády, ako aj súdnictva. A toto vedie k samocenzúre, čo považujem za nebezpečné. Prezident Gül povedal, že pre demokraciu je dôležité zabezpečiť mnohorakosť. To znamená slobodu a mnohorakosť. Ja som sa zaoberal aj postavením žien oblasti vzdelávania je určitý pohyb. Týka sa to mladých dievčat a žien, ale je tam 200, asi 200 tisíc dievčat, ktoré nemôžu naštevovať ani základnú školu. Preto komisia mala konať, dochádza k násiliu v rodinách, zločinom. Zákony na jednej strane sú dobré, ale ich implementácia je slabá. Dôležité je vytvoriť určité zariadenia, kde môžu byť ženy chránené. Dôležité je vytvoriť takéto útulky, ale aj keď fungujú, tak tam môžu byť iba 3 mesiace. A keďže inú možnosť nemajú, tak sa potom musia vrátiť opätovne do rodiny, takže aj v tejto oblasti je nutné konať. Na záver, keďže už pozeráte na mňa, pán predseda, veľmi netrpezlivo, dôležité zabezpečiť blahobyt a trvalú udržateľnosť Dôležité je, aby boli garantované práva pre odbory. A chcela by som sa spýtať, či nie je možné otvoriť sociálny dialog medzi zamestnancami, zamestnávateľmi, rokovať s malými a strednými podnikmi, aby konečne v tomto štáte sa dosiahli, dosiahol pokrok, čo sa týka ochrany životného prostredia, robím si obavy. Viaceré mimovládne organizácie poukázali na nedostatky v tejto oblasti a ja som sa osobne mohla presvedčiť, že je nutné konať dodatkový protokol a Cyprus, ako zvyčajne ten text je v pôvodnom znení, Je veľmi, toto je veľmi dôležité, lebo to závisí viaceré kapitoly, ako napríklad zahraničná politika. Turecko zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v tomto regióne, čo je určite pozitívne, ale mala byť lepšia koordinácia medzi Tureckom a EÚ a EÚ a Tureckom. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tak ako v posledných rokoch nemali by sme predložiť príliš veľa pozmeňujúcich návrhov, ináč sa tá celá výpoveď zoslabí. Pevne verím, že tých návrhov bude skutočne málo a verím, že kolegyne a kolegovia ma podporia a že ja sa v rámci stretnutí s tým spravodajcom budem snažiť, aby to prešlo rýchlo parlamentom. Začíname teraz, eh, bude hovoriť tieňový spravodajca, dve minúty, prosím. Vážený pán eh, predseda, veľmi pozorne som si prečítal správu a rovnako ako, eh, ako minulý rok eh, hovoríme o tom, že môžeme teda konštatovať, že tá práca je vynikajúca, tá správa dostáva podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o pokrok, ktorý dosiahlo Turecko na ceste k členstvu v EÚ. Naďalej e, budeme e, túto problematiku pozorne sledovať a budeme e, sa snažiť, aby tých pozmenujúcich návrhov nebolo veľmi veľa, ale myslím si, že je potrebné predsa len na niektoré aspekty poukázať. Naznačila to aj, naznačila to aj spravodajkyňa. Je potrebné, aby sme, e, pokiaľ ide o pokrok Turecka, tlačili na čo e, najrychlejší alebo najzásadnejší pokrok. V roku 2010 sa uskutočnili mnohé reformy, vrátanie ústavnej, to je pozitívny vývoj, ale napriek tomu sa domnievam, že je skutočne veľká škoda, že sa nevyužila táto možnosť, aby opozícia s vládou dosiahli dohodu a e, väčší pokrok v súvislosti s modernizáciou a demokratickou reformou v Turecku. Poprosím predsedníctvo, aby prípadne o týždeň odložilo lehotu na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Má to byť 10. január, ale to je prvý týždeň po našom návrate z Vianočných sviatkov, takže o týždeň, keby sa to odložilo, by možno bolo dobre. Predseda, áno, my tento návrh zvážime a uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Ďalší. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, za, e, myslím, že e, veľmi dobrý, ako to už býva, návrh správy. Myslím, že v úvodnom ustanovení A sa popisuje proces taký, aký je. Je to proces s otvoreným koncom. E, rokovania prebiehajú. E, tento proces rokovania je veľmi komplikovaný a nie je jasné, aký bude koniec. E, text na viacerých miestach je aj kritický. Myslím, že je to správne. Myslím, že z pohľadu liberálov je veľmi jasné, že a za to som pravda k nim veľmi vďačný, že téma um, slobody tlače a slobody názorov v Turecku je um, problematická v Kodani e, sa o tom hovorilo veľmi podrobne. To je pre nás dôležité. Ďalej je e, samocenzúra. Aj toto je téma, ktorá e, um, nám robí veľké vrátky na čele. Prebehol bojkot, ktorý viedol k tomu, že došlo k odsúdeniu viacerých vydavateľov novín, ktorí sa kriticky vyjadrovali o vláde alebo predsedovi vlády. To sú veci, ktoré vedú k tomu, že ehm, prostredie e, tlače nie je pozitívne vyvinuté v Turecku. Musím povedať, že som na druhej strane aj veľmi hlboko frustrovaný už mnoho rokov. Rokujeme intenzívne s tureckými priateľmi a kolegami z Národného zhromaženia Turecka a neustále poukazujeme na to, že tých, e, tá prekažka 10% pre vstup do parlamentu sa musí zrušiť. Nie žiadna iná krajina v OECD, ktorá by mala takúto prekážku mm, toto e, sa vôbec neprebralo, dokonca nebol predložený ani návrh e, zmeny ústavy v rámci reforiem, aby sa to zmenilo. Ja by som e, chcel vyzvať opozíciu. Isté, že je z pohľadu polarizácie je to pochopiteľné a ja chápem tú frustráciu um, opozície, keď a vláda nie je ochotná zrušiť túto, um, túto prahovú hranicu. Um, myslím, že 10.1. je veľmi nevhodný uh, termín na predkladne pozmeňovacích návrhov a ak by sa dal tento termín presunúť, myslím, že by to bolo užitočné pre mnohých kolegov. Ďakujem. pani Plot, dve minúty. Ďakujem. Myslím si, že rovnako ako každý rok si nám RIA predložila pracovný dokument, ktorý je dobre zdokumentovaný, seriózny a vyčerpávajúci a skutočne ide, pre nás je, bolo skutočne veľmi príjemné ako pre tieňových spravodajcov postupovať na základe takto dobre zdokumentovaného základu. Pokiaľ ide o pokrok v procese rokovaní a vzťahoch s Tureckom, možno hovoriť o akejsi vzájomnej únave. A myslíme si, že touto správou by sme mohli vyslať ešte jasnejšie a razantnejšie posolstvo týkajúce sa existujúcich signálov. To znamená, že táto správa by mala e, poukázať na tie veci, ktoré sú dobré, zlé, a e, ktoré treba ešte e, dotiahnuť. Čiže táto správa by mala aktivizovať komunikáciu medzi Úniou a Tureckom ako aj s našimi tureckými kolegmi v parlamente. Myslím si, že je to veľmi dôležité vzhľadom na kontext, v ktorom sa nachádzame. Napríklad pokiaľ ide o slobodu tlače a médií a slobodu prejavu. E, toto sú základy každej demokratickej spoločnosti a myslím si, že je potrebné ešte jednoznačnejšie a kritickejšie e, povedať, že situácia nie je priateľná, musíme to zdôrazňovať a musíme to ešte lepšie demonstrovať a musíme vyjadrovať obavy aj požiadavky, ktoré my máme v súvislosti s touto veľkou výzvou. Zároveň by sme mali eh, dôraznejšie eh, presadzovať potrebu eh, procesu ústavnej reformy. Ja na tom trvám z toho dôvodu, že nemôžeme upustiť alebo oslabiť naše politické úsilie a legitimitu na to, aby sme e, naše členské štáty, komisiu a e, radu e, potlačili k tomu, aby dôraznejšie podporovali ústavnú reformu a zároveň musíme vyzvať radu, aby otvorila kapitolu 23 a 24 o ľudských právach a základných právach podľa môjho názoru v cyperskej otázke e, je tu otázka, ktorá sa neobjavila v, pri súčasných rokovaniach a e, tu by sme takisto mohli požiadať Európsku úniu, aby aktivizovala svoje e, nariadenia týkajúce sa e, obchodu so, so Severným Cyprom. E, Musíme vyvinúť politickú snahu o to, aby sa znova obnovil tento dialog a tieto rokovania. Ďakujem. E, Janna Cooper, dve minúty. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μας κυρία Όουμεν. Ďakujem. E, chcela by som zablahoželať e, pani e, kolegyni Omen Reuten za túto správu o pokroku. Podľa mňa táto správa skutočne odráža pokrok, ktorý sa v niektorých oblastiach dosiahol, ale aj niektoré negatívne skutočnosti, ako je napríklad to, že, nie, že ešte stále neuznáva E, Turecko, e, Cyprus. Ako to možno pripustiť? V, v máji 2010 sa konalo stretnutie na vychovej, vysokej úrovni, ktorého sa zúčastnili ministri, premiéry a pán Erdogan prišiel do Aten s desiatimi ministrami. Ale myslím si, že pokiaľ ide o dobré susedské vzťahy, veľký pokrok sa nedosiahol. Prelety nad Egejským morom ešte stále pokračujú a ešte stále dochádza k preletom a ja hovorím o stíhačkách, ktoré majú výzbroj, čiže tieto prilety, prelety ešte stále sa zaznamenávajú a myslím si, že to by sa takisto malo objaviť v tejto správe, ale inak blahoželám sprádakyni, ktorá odviedla vynikajúcu prácu. Ďakujem. Pani Janaku. E, A ja by som sa chcel poďakovať pani Omen Reuten Vážení kolegovia, my e, sledujeme veľmi pozorne úsilie tureckej spoločnosti. Mám tu na mysli úsilie tejto spoločnosti o jej demokratickejší charakter, štruktúru, ústavnú reformu a ďalšie aspekty politického a spoločenského života. My si myslíme, že z toho e, bude ťažiť nielen Turecko a susedné štáty, ale celá Európska únia. E, myslím si, že táto správa, ktorú zostavila pani Omen Reuten, v ktorej sa analizuje situácia, by mala zahrňať aj niektoré ďalšie aspekty, ktoré sú mimoriadne dôležité. Pokiaľ ide o cyperskú otázku, myslím si, že je potrebné opísať to urovnanie či dohodu, o ktorú sa usilujeme. Je to mimoriadne dôležité, pretože rokovania stále prebiehajú a nikto by si nemal myslieť, že by sa to malo zmeniť. Myslím si, že by sa tu mala uvieť zmienka o Famaguste. Famagusta to je mesto, e, kde už 36 rokov sú jedinými obyvateľmi hady a potkany. A Eh, hovoríme tu o meste, ktoré sa jednoducho rozpadá. A je to miesto, ktoré je eh, neoddeliteľným spôsobom prepojené na európsku kultúru, eh, ako len málo miest vo východnom stredozemnom mori. Mali by sme teda hovoriť o potrebe okamžitého návratu do tohto mesta, kde nežili ľudské bytosti už posledných 36 rokov. Je to mesto duchov, je to prázdne mesto. Turecko musí umožniť Cypru a cyperským um, um, lietadlám prelety. Myslím si, že to je jediná uh, krajina na svete, ktorá tieto prelety nepovoluje. Ďakujem. E, ďakujem, pán Salavrakos, dve minúty. E, e, Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade by som sa chcel, chcel by som zablahoželať pani Omen Reuten za jej mimoriadne vyváženú správu. Poukázala na tie oblasti, kde Turecko dosiahlo pokrok a zdôraznila tie oblasti, kde ešte Turecko zaostáva. Ako viete, ja sa tejto otázke venujem už celé roky a myslím si, že Erdoganová vláda robí kroky, e, ktoré smerujú vpred, ale zároveň konštatujeme, že v tejto obrovskej krajine je veľa centier moci. Sú tam centra moci, ktoré, vyviedli, ktoré priviedli k paradoxnej a zvláštnej situácii. E, e, má to oficiálna e, Erdoganová vláda má za úmysel o nadviazanie priateľských vzťahov so širším regiónom, ale na druhej strane porušuje grécky vzdušný priestor s tureckými e, stíhačkami, ktoré sú vybavené zbraniami. 18 e, e, tureckých stíhačiek E, preniklo na, e, do tureckého vzdušného priestoru bez e, oznámenia svojho letového plánu. Okrem toho došlo k ďalším 13 porušeniam greckého vzdušného priestoru nad ostrovmi Lesbos a Kios a toto podľa mňa nenapomáha celému procesu či vyhliadkám Turecka na členstvo v EÚ a ani to nepomáha dobrým susedským vzťahom s susedným um, štátom. Ja um, beriem na vedomie, že bola uskutočnená ústavná reforma, ale ukazuje, že pokiaľ ide o uh, tureckú spoločnosť, Erdogan má jej dôveru, a preto dúfam, že táto dôvera, ktorá sa odrazila v referende, sa skutočne využije. Dúfam, že Erdogan čo najlepšie využije túto dôveru a podporu tureckého obyvateľstva. Zatiaľ to neurobil, pretože umožňuje tým jastrabom tureckej spoločnosti, aby využili situáciu. Turecko funguje v svete, ktorý je pripravený akceptovať eh, Turecko, ale eh, zdá sa, ako by si Turecko neuvedomilo, že tu zohrávajú svoju úlohu aj ďalší hráči. Ďakujem, pán Howard, dve minúty. Eh, ďakujem. Myslím si, že je tu všeobecná zhoda že e, je tu e, je potrebné otvoriť aj otázky e, močenia ďalších. Takisto ešte nebola otvorená kapitola o hospodárskej súťaži a je potrebné, aby sme sa tomu venovali aj po zasadnutí rady na plenárnom zasadnutí a e, takisto musíme e, si vypočuť Baranku Eštonovú, keď bude hovoriť o e, Turecku ako strategickom partnerovi. Pokiaľ ide o e, ústavné referendum, e, v odseku 8 sa hovorí aj o slobode prejavu, o právnej reforme, ale otázka implementácie nebola dostatočne zdôraznená. Hovorí sa, že nebol dosiahnutý pokrok v niektorých oblastiach, ale oceňujem, čo hovorí o náboženských komunitách. Potom, pokiaľ ide o odsek 23, by sme mali zdôrazniť otázku e, zabíjania e, na základe cti a ochrany cti rodiny. E, potom v odseku 39 by som e, navrhovala zmeniť znenie. Pokiaľ ide o Cyprus, je ťažké dosiahnuť vyvážený kompromis k tejto otázke. Minulý rok sa nám podarilo zahrnúť e, aj našich cyperských kolegov do diskusie, ktorá sa prejavila v záverečnom hlasovaní. Dúfam, že sa nám to podarí aj tento rok ale myslím si, že slovo deplore by sme mali nahradiť slovom regret a takisto by sme mohli lepším spôsobom riešiť otázku demilitarizácie. Chcel by som však dôrazne povedať, že je ešte potrebné vynaložiť istý čas eh, konzultáciám s partnermi. E, ďakujem. Pán Kasulides, dve minúty. You, Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád zablahoželal pani Omen Ruiten, ktorá prezentovala e, veľmi vyrovnanú, e, vyváženú a objektívnu správu a je to skutočne správa vysokej kvality, ako povedal pán Lamstorov. Otázky, ktoré sú ešte stále otvorené v e, tejto správe je po, a otázka kodanských kritérií. V tomto smere sme jednomyselne za to, aby sme vyjadrili naše obavy, pokiaľ ide o slobodu náboženstva, slobodu tlače a aj v súvislosti s náboženskými menšinami. Ďalej, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tu mám isté e, obavy v oblasti novej politiky voči Iránu a Izraelu. E, ďalej, v otázke Arménska, to by som rád zopakoval, že nič sa neudialo a pokrok, ktorý sa zdal, bol fiktívny, nebol skutočný. Ale musím všetkým prítomným povedať, že problém, ktorý sa týka otvárania kapitol o rokovaní s Tureckom, je zaostalý prístup, eh, pokiaľ ide o ankarský protokol eh, voči Turecku, ktorá, ktoré zamrazilo 8 kapitol a tiež ďalšie kapitoly a preto už nie sú žiadne kapitoly, ktoré by sa dali otvoriť. Teda musíme byť veľmi opatrní v posolstvách, ktoré budeme vysielať. Chceme byť menej kriticky voči Turecku, ale zároveň nechceme kritizovať otázky, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv a chceme to však vyrovnať tiež s Cyprom, ale naozaj pomáhame tomu, aby tento proces rokovaní pokračoval. Zamyslíme sa, kolegovia. Ďakujem, pán Kasolides. A teraz, ešte predtým, ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, rád by som uvedol nasledovné. Um, poradili sme sa so sekretariatom a môžeme predlžiť termín na pozmeňujúce návrhy až do 18. januára o 12. hodine. Teda o týždeň sa to predlžuje. Myslím, že to by ehm, malo uspokojiť vašu požiadavku, ktorá tu zaznela. Aby ste mali viac času pripraviť si pozmeňovacie návrhy, ktoré budete predkladať. Teraz eh, pán Papa Nikolás na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rád zablahoželal spravodajkyni k tejto správe, ktorú predložila. Rád by som sa vyjadril k jednej otázke a síce otázka Cypru. Cyperská otázka ešte nie, nie je vyriešená a možnosť alebo pravdepodobnosť toho, že sa vyrieši stojí a padá iba na našej schopnosti zabrániť Turecku, aby vysielalo osadníkov do, na toto okupované územie. E, Turecko chce zmeniť demograficky toto, demograficky toto okupované územie. Myslím, že iba týmto spôsobom môžeme doceliť, aby tam bolo nejaké osídlenie v budúcnosti. Ak tam bude čoraz viac osadníkov, tak budeme musieť riešiť eh, cyperskú otázku s tureckými osadníkmi, ktorí budú našim partnerom v rokovaní. Teraz je tam viac tureckých osadníkov ako tureckých cyperčanov eh, v severnej časti ostrova. Eh, spomínam to, spravodňajkyňa, preto, že minulý rok bol predlžený pozmeňovací návrh, ktorý sa vyjadroval práve k tejto téme. Myslím, že pán Svoboda predlžil tento návrh. Myslím, že by bolo um, veľmi milé, ak by sa to zapracovalo. Teraz to prečítam v angličtine. E, Turecko a turecké cyperské orgány by nemali uh, podporovať um, zo strany tureckých cyperčanov na tomto ostrove, pre, ostrove, pretože to by zmenilo demografickú rovnováhu a tiež by znížilo možnosti e, svojich občanov e, vytvoriť spoločný štát na základe svojich spoločných e, princípov. Myslím, že pani Omen Ruiten, že toto je základný prvok vyriešenia cyperskej otázky a malo by to byť spomenuté vo vašej správe. Ďakujeme pekne. E, teraz pán Peter len na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, e, za slovo. Aj ja by som sa rád pridal k e, blahoželaniam, ktoré tu zazneli na adresu spravodajkyne pani Omen Ruiten. Myslím, že vypracovala veľmi dobrú správu a som veľmi rád e, vzhľadom na jej výrečnosť, e, ktorá veľmi dobre ide, že správa je takáto vyvážená a tiež som spokojný s troma základnými posolstvami. Poprvé, uznanie pokroku už e, pred mnohými rokmi bolo úplne nemysliteľné niečo také a vidíme, e, že nedávno došlo k novým e, možnostiam rozvoja. Ešte stále čakáme na implementáciu niektorých opatrení, ale predsa len. Po druhé, čakáme, že bude dynamicky pokračovať reformný proces a po tretie, musíme e, sa venovať kľúčovým problémom, ktoré sa týkajú prístupových záväzkov Turecka. Isté, že aj cyperská otázka je v popredí a isté, že v tomto kontexte Turecko očakáva od Európskej únie isté kroky. A to vidíme inak. Súhlasím s tými, ktorí sa domnievajú, že tento proces by e, sa mal nadalej podporovať. A plne podporujeme e, také kroky, ktoré by priniesli definitívne riešenie. A taktiež, e, pokiaľ ide o ústavné zmeny. A ak pokrok e, bude viesť k polarizácii, e, zmeny by naďalej nepokračovali. Nedávno e, viacero politických kontaktov medzi parlamentnými skupinami a tureckými stranami z opozície sa uskutočnili a ja domnievam sa, že dnes o mnoho lepšie chápeme situáciu ako v minulosti. A myslím, že aj tento e, parlamentný rozmer by sa mal naďalej rozvíjať. E, okrem toho sa tu spomenulo aj hospodárstvo. Spomína sa teda v jednom odseku správy. Myslím, že to nie je len otázka flexibility tureckého hospodárstva. Mali by sme e, viac uznať úspechy tureckého hospodárstva. Bol by som rád, keby aj v Európe sme toho boli svedkami. E, okrem toho som rád, že turecké hospodárstvo spoločne so svojimi zástupcami e, udržiavajú dobré kontakty, aj komunikujú s našimi e, orgánmi. Ďakujeme pekne. Teraz pán Svoboda na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko poznámok, ak, dovolí, ak dovolíte. Myslím, že je potrebné spomenúť, čo sa týka otvorenia kapitol. Nesúvisí to len s Cyprom, aj keď čiastočne isté, že áno, musím podporiť to, čo povedal kolega Nikolás eh, eh, pokiaľ ide o tú politiku osídľovania a taktiež ankarský protokol. Ehm, ani členské štáty nie sú ochotné, ani eh, Turecko nie sú ochotné ustúpiť. Po druhé, rád by som zdôraznil to, čo ehm, tvrdí pani Omen Ruiten, pokiaľ ide o konfrontáciu v rámci spektra politických strán. Aj keď musím uviezť, že predseda vlády Erdogana aj po referende zvorazňoval, že bola chyba neísť na širší základ a teraz je potrebné pripomenúť, tento prísľub E, že on prislúbil, že bude oslovovať ostatné politické strany. Opozícia musí byť však ochotná rokovať. Žiaľ, aj v rámci opozície sú k tomuto odlišné stanoviska. E, podporujem aj to, čo ste hovorili o sociálnej dimenzii. A pokiaľ ide o Arménsko, tu musím e, povedať, že je potrebné podporovať nový dialog medzi Arménskom a Tureckom. Myslíte, že aj Turecko musí prijať kroky, aby ratifikovalo protokoly. Vieme však, že nie je jednoduché e, venovať sa tomu v súvislosti s, Arbe- s Azerbajdžanom a Náhorným Karabachom. Je potrebné však podporiť nový dialog. E, to by bolo totiž to nevyhnutné. Ďalej k otázke Kurdov. Aj tu plne súhlasím. Myslím, že sa udialo príliš málo. Je tu síce ochota, už boli vykonané isté kroky, ale je potrebné mať odvahu zájsť ešte ďalej, aj keď e, tam prebieha teroristická činnosť, e, ktorá sa žiaľ opäť podnetila. Mm, myslím, že celkovo táto správa je vyvážená a pokiaľ ide o otázku zahraničnej politiky Turecka, môže tu byť veľká možnosť e, vykonávať nezávislú zahraničnú politiku, ale musím zdôrazniť, že to musí byť spoločne s zahraničnou politikou Európskej únie. Nesmú postupovať úplne samostatne. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne, pán Svoboda. Teraz e, pani Boskur na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada poďakovala Ria Ojmen Rutene za to, že sa tak intenzívne venuje otázke práv žien e, vo svojej správe. E, sú to otázky, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a ja som na to poukázala aj vo svojej správe, ktorá sa venovala problematike práv žien. E, som rada, že sa spomína aj otázka kvót. Za to ti ďakujem, Ria. Druhá vec. Správa vyzerá veľmi podobne ako veci, ktoré sme už zaznamenali v minulosti. E, je to trochu ako deja vu. E, spomína sa tam otázka e, pokriviek hlavy na univerzitách a ďalšie témy. Neviem, či to priamo súvisí s Tureckom ďalej práva lesbičiek, homosexuálov a bisexuálov. Ďalej sú tu otázky asociačnej dohody a dialog o vízach. Myslím, že to je síce dôležité pre Turecko, ale je tu aj skupina ďalších prípadov. Na základe asociačnej dohody platia isté pravidlá a k tomu sa nikto nevyjadruje. Komisia prislúbila, že preskúma čo to bude znamenať pre členské štáty Európskej únie. Ja som zatiaľ nevedela žiadne takéto stanovisko. Dúfam, že teda sa bude tomu venovať väčšia pozornosť. A ešte posledná vec. E, samozrejme, už sa nám míňajú kapitoly, e, o ktorých sa dá rokovať. A to čiastočne spôsobuje Turecko, ale tiež do veľkej miery aj niektoré členské štáty. Keďže už nemáme e, veľa kapitol, myslím, že je potrebné pracovať takú stratégiu, aby sme našli nejaké riešenie na opätovné rozbehnutie rokovaní. Toľko teda z mojej strany a ešte raz ďakujem Ri za jej úsilie eh, v tejto správe. Ďakujem. A teraz má slovo pán Kovačev na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rád poďakoval pani Omen Ruiten, teda Rí, za veľmi vyrovnanú, vyváženú správu Mm, väčšina bodov, ktoré sa spomínajú v tejto správe, sú veľmi relevantné. Ja by som nerad opakoval to, čo už uviedli kolegovia, ale rád by som sa vyjadril k dvom bodom v bode 36. Tu je isté prepojenie e, medzi otvorením kapitoly o energii a tiež e, e, s otázkou istej ratifikácie medzivládnej dohody o Nabuku. Je to však dlhá história Teraz sa ukazuje, e, e, že dohoda o podpore projektu Nabucco a krajiny ako e, Rakúsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko sú ochotné podpísať túto dohodu o podpore projektu, ale zdá sa, že Turecko nemá až takú ochotu e, podpísať túto dohodu a veľmi e, úzko to podmienuje otvorením ďalších kapitol. Ja by som bol veľmi nerád, e, keby sa využívali takéto nástroje, aby sa vyvíjal tlak na Európsku úniu, aby sa otvorili nové kapitoly. Isté, že chceme, aby sa otvorili nové kapitoly, konkrétne kapitol energii, ale nie ako podmienka aby sa to využívalo ako ultimátum ak e, Európska únia neotvorí e, kapitolu energii, tak Turecko nepodporí e, projekt Nabuko. To nie. Ďalší bod je ratifikácia protokolu s Arménskom. Bolo zjavné už pri podpisovaní tohto protokolu v Švajčiarsku, že Ehm, nie sú tam žiadne podmienky s prepojením s Azerbajdžanom alebo so zamrazeným konfliktom v Náhornom Karabachu. Ehm, to podľa mňa nie je dostatočný prejav dôvery medzi susednými krajinami a Tureckom. Očakávame od Turecka, aby bol zodpovedným a dôveryhodným partnerom ehm, Európskej únie, ale to môže byť založené iba na vzájomnej dôvere. A vzájomná dôvera znamená dodržiavanie podpísaných dohôd, protokolov, aj v minulosti, aj v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kovačev. A teraz má slovo pani Brepols na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada povedala pani Omenrojten, že súhlasím s mnohými kritickými bodmi, ktoré sa objavujú v správe. A pokiaľ ide o proces e, demokratického otvárania, ktorý ešte stále čaká na praktické uvedenie do praxe. Pokiaľ ide o mm, limity, myslím, že je najvyšší čas konať a podporujem jej výzvu, aby sa úplne prepracovala ústava. Myslím, že symbolické opatria nie sú dostatočné. Musíme zdôrazniť otázku Kurdov. To formulácia by mala byť e, trochu ostrejšia. Ja budem prekladať pozmeňujúce návrhy v tomto smere. Napríklad vôbec sa nespomína Súdny prípad proti viac ako 150 demokraticky zvoleným tureckým politikom a aktivistom v oblasti ľudských práv. A taktiež otázka toho, že referendum úplne ignoruje kurdskú otázku a tiež bojkot kurdských strán sa tam vôbec nespomína a tiež proces proti Raškovým v Dánsku. E, taktiež sa tam nespomína. V Belgicku, ale aj v iných krajinách prebiehajú kroky proti režimu a tiež um, kurské organizácie sa kritizujú okrem iného aj PKK, to je správne, ale to prímerie e, sa tam nespomína. Musíme teda veľmi jasne povedať, že turecká vláda musí viesť dialog s, s zastavcami Kurdov, tak aby viacero konkrétnych krokov sa dalo uskutočniť tak, aby všetci občania v Turecku mali e, k dispozícii všetky svoje práva, aby mohli využívať. Ďakujeme pekne. Teraz pani Gomež na dve minúty. A pán predseda, rada by som zablahoželala kolegyni Ri Omenruiten za veľmi vyváženú, objektívnu a konštruktívnu správu. Ja súhlasím s tými, ktorí zvoraznili, že je potrebné venovať sa otváraniu kapitoly o ľudských právach. Toto je zásadné. Ehm, tiež robím trochu starosti, najmä v súvislosti s otázkou eh, slobody tlače a slobody prejavu, najmä vzhľadom na mm, odhalenia Wikileaks, eh, najmä pokiaľ ide o úlohu Turecka v mm, letoch, eh, ktoré súvisia s mučením a s vydávaním väzňov ďalej e, práva žien a ľudské práva, toto sú dôležité otázky. Ja som veľmi vďačná za to, že RIA spomína aj kvóty. E, ďalej, tlak na ratifikáciu ICC, toto je tiež dôležité a uvádza sa to aj veľmi správne v tejto správe. E, pokiaľ ide o otázku Cypru, myslím, že je dôležité, aby sme našli nejaký konsenzus a aby sme správne formulovali e, posolstvo na adresu Cypru, ale je dôležité zúrazniť, že je toto nie je v záujme Turecka, je to v záujme Európskej únie. Nemôžeme pripustiť, aby táto otázka bola naďarej e, takýmto jablkom sváru a je to na úkor vytvárania spoločnej e, zahraničnej bezpečnostnej politiky, najmä e, v súvislosti s NATO, pretože e, pretrvávajú problémy, ktoré súvisia s nevyriešením cyperského konfliktu. Toto podľa mňa je celkom isté priorita. A ešte tretia vec, rada by som požiadala Riu, aby nám povedala niečo na tému korupcie, najmä v kapitole hospodárskej sociálnych otázok. Myslím, že mm, toto zaujíma každého, kto navštívi Turecko, je tam eh, drobná korupcia um, a každý si potom kladie otázku, keď je to na takejto nižšej úrovni, čo potom prebieha v tých vyšších kruhoch. Um, isté, že musíme sa venovať aj téme korupcie v rámci Európskej únie. Ani to by sme nemali zanedbávať eh, v kapitole s Tureckom. Ďakujem pekne, pani Gomeš A teraz pán Papadopoulos. Nech sa páči, pán Papadopoulos. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pogratulovať spravodajkyni k jej správe. Plne súhlasím s jej názorom, že sa týka slobod a mediálnych slobod v Turecku. Je tu veľký deficit aj v oblasti práv žien, nediskriminácii. Je, je dôležité netolerovať eh, eh, mučenie, posledný právny štát. Turecko je samozrejme štát, ktorý sa nám chce približovať. Ak to chce, tak musí, musí rešpektovať naše spoločné hodnoty, aby sa mohol stať členom Európskej únie. Turecko ale nerešpektuje univerzálnu deklaráciu ľudských práv. To sa týka aj európskych hodnot, ktoré stelesňujeme. Neratifikovali dodatkový protokol a povinnosťou Turecka je toto vykonať voči EÚ. Neuznalo ani Cyprus, a toto je tiež jeho povinnosťou, porušuje náboženské slobody a práva, utláča greckých cyperčanov, zničil naše kultúrne dedictvo, e, to znamená asi 500 kostolov, ktoré sú súčasťou našeho spoločného kultúrneho európskeho dedictva. Ja gratulujem pani Reuten, je nutné riešiť otázku Famagusty, je nutné chrániť kultúrne dedictvo Cypru, a zastaviť ďalšie ničenie. Musíme e, musíme zabezpečiť to, aby sa držiavali ustanovenia Rady Európy. Je dôležité zastaviť porušovanie ľudských práv. Je nutné riešiť aj e, prípady zmiznutých ľudí, objasniť prípady. Ľudia na Cypre trpia desiatky rokov, sú konfrontovaní s etnickými čistkami. Musíme si uvedomiť, kolegyne kolegovia, že 20 tisíc gréckých Cyprotov, Cypriotov žije v zložitých podmienkach. Európska únia mala niečo spraviť. Etnické čistky pokračujú na Cypre. Zastavte toto v Turecku, aby skončilo s násilím, aby neporušovalo medzinárodné a európske ľudské hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a na záver pani Teocharus. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela zagratulovať našej spravodajkyni Rí Omen Reiten. Chcem sa jej poďakovať za jasné politické formulácie v jej správe. Toto je základ pre riešenia otázky Cypru. Je nutné sa opierať o to, čo sa teraz, doteraz zverejnilo, je nutné poukázať na základné princípy Európskej únie a myslím si, že v tejto miestnosti asi nie je nikto, kto by nepovažoval tieto základy za skutočné riešenie. Takže toto je základ pre riešenie otázky Cypru bez akýchkoľvek odchýlok. Nikto určite nechce spochybnovať to, že pre Cyperčanov platia rovnaké kritéria ako pre ostatných obyvateľov Európskej únie. To znamená, že dôležité je eh, využívať inštancie, ktoré máme v rámci EÚ a právny výbor povedal, že právny základ pre nariadenie, ktoré sa týka priameho obchodu, je so severnou časťou ostrova k dispozícii, nutné to overiť spomínalo sa tu aj z, z, opätovné zjednotenie ostrova, bolo to už v minulosti, malo by sa s touto cestou a nie e, rozdelením ostrova. Táto správa mala byť základ pre ďalšie kroky, čo sa týka riešenia cyperského problému. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na záver pán Lonsdorf. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Omen Reuten predložila správu pokroku Turecka. Politické skupiny vymenovali k tomu tieňových spravodajcov, preto je bolo dobré, keby tieňoví spravodajcov, ktorí sa zaoberajú Tureckom, dostali viac rečinského času k dispozícii porovnaní s ostatnými kolegami, ktorých príspevky samozrejme tiež, tiež E, na, e, na mieste. Musím povedať, že toto je otázka, ktorá sa oberá Turecka a nie Cypru. Ja samozrejme chápem našich cypr, cyperských kolegov, ale zároveň je dôležité, aby sme vyseli signál k našim tureckým kolegom, že toto je správa o Turecku, aby to chápali tak, že to nie je správa o Cypre. A poprosil by som, keď ste na budúce zohľadnili pri prorozdení rečníckého času to, čo som povedal. Ďakujem pekne. Ďakujem. Je tu pán Filori, ktorý pracuje na komisii, za, zaoberá sa otázkami rozširovania, dám mu slovo. Ďakujem, pán eh, predseda. Veľmi stručne. V tejto etape sa táto správa ešte stále podrobne študuje zo strany komisie a preto eh, moje poznámky budú len predbežné, pokiaľ ide o politické kritériá, ktorými sa správa zaoberá. Zároveň by som chcel veľmi pozitívnym spôsobom oceniť eh, v mene komisie túto správu, pretože že autorka e, veľmi dobre e, vyjadruje súčasnú situáciu v Turecku a jej závery sú do veľkej miery zhodné so závermi komisie, ktoré boli uverejnené 9. novembra v jej výročnej správe. Pani spravodajkynia, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu formuláciu, ktorá sa týka spolupráce v boji proti terorizmu. Chcel by som pripomenúť, že hlavne Turecko v posledných rokoch žiada o európsku spoluprácu v tejto oblasti a možno, že súčasné znenie e, vašej správy by mohlo navodzovať dojem, že E, implicitne kritizujeme Turecko za nedostatočnú spoluprácu v tejto oblasti. Možno, že by bolo potrebné e, text v tomto konkrétnom bode trocha spresniť. Ďakujem pekne. No a teraz by sme mohli dať záverečné slovo pani spravodajkyni Omen Reuter, nech sa páči. Ďakujem pekne. Opätovne za slovo chcem sa poďakovať všetkým, Eh, za to, ako ocenil moju prácu, ako sa priateľsky vyjadrili. Som za to skutočne vďačná. Dovolte, aby som k tomu ešte dodala, že pevne verím, že táto podpora sa odzrkadli aj v počte pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú predložené. Začnem tieňmi spravodajcami. Pán Obiols, ja viem, že tu sú rozdielne názory eh, v parlamente, ktoré sa týkajú pristúpenia Turecka do EÚ. Dôležité je, aby sme išli tou líniou, aby sme to zdôraznili už v úvodných ustanoveniach, aby bolo jasné, ako sa staviame k prípadnému pristúpeniu Turecka do EÚ. Preto je bolo dobré, aby tá formulácia ostala nezmenená. Je to, tak, je to určitá kontinuálna politika a ja sa snažím E, nájsť také formulácie, aby sa nikto necítil dotknutý. Určite nechceme aj naďalej polarizovať diskusiu, preto by som chcela poprosiť, aby ste to nechali tak. Ja by som toto chcela povedať na drsu pána Obiolsa. Teraz zaplujem aj na deňového spravodajcu pána Havita. On spomínal viaceré body, viaceré aspekty, spomínal, aké zmeny by boli želateľné. Dovolte, aby som to krátkosti prešla. Čo sa týka hospodárskej súťaže, je to celá rada kapitol a pán Filóri by to vedel možno viac vysvetliť. Ide o kapitoly, kde buď Turecko je samo v omeškaní, alebo predložilo dokumenty až, tak povediať, v poslednej minúte. Čo sa týka hospodárskej súťaže, situácia vyzerá tak, že či sa v tejto kapitole niečo udie alebo nie, predsa to nie je záležitosť Európy. Musí konať Turecko. Tu boli aj ďalšie otázky. Ja som nespomínala tie zločiny cti, ale to je, že takýmto činom dochádza Mám tu určité zdroje, ktoré mi poskytli číselné údaje a je to správa komisie. Pevne verím, že to nikto nebude spochybňovať. A potom ďalší návrh, ktorý sa týkal zahraničnej politiky. Dalo by sa to trošku upraviť, namiesto deplore dať regret. Neustále to bolo tak, že v minulosti sa hovorilo, že je dobré, že e, Turecko sa snaží viesť samostatnú zahraničnú politiku, ale na druhej strane sme tu sme spozorovali, že sa zvyšuje, zväčšuje odstup od Európy a preto je dôležité, aby vysoká predstaviteľka konala v tejto oblasti. Možno nie je dobre to povedať takto explicitne. Napríklad, čo sa týka rezolúcia OSN, tá ne, OSN o Iráne, tá nezískala potrebnú podporu, čo bolo tiež e, určité sklamanie. Preto ja som zvolila také, takú formáciu, ako som zvolila. No a čo sa týka pána Lambsdorfa, Alexander, ja tiež nie som spokojná s týmto prahom tých 10% a stále apelujem na turecké orgány, aby konali. Zároveň je nutné si uvedomiť, že to sa netýka iba vládnych strán, ale týka sa to aj opozičných strán. Oni považujú túto hranicu 10%, tento práh za dôležitú a oni chcú na tom trvať. Potom ďalšie veci. Rokovali sme o mnohých otázkach. Pevne verím, že dokážete akceptovať to, čo som dala tak povedať na papier. Potom pani Flotter, vy ste začali s viacerými komentármi, ktoré ste potom rozvíjali, respektíve na ktoré nadviazali ďalší rečníci a týkalo sa to Cypru. Viem, že sú prítomní všetci naši cyperskí kolegovia. Vítam túto skutočnosť a počúvam ich názory. Veľmi si ich vážim, ale zároveň musím zdôrazniť, že mojou úlohou je napísať správu o Turecku. To znamená, že ak chceme riešiť otázky Cypru, tak to je iste niečo, čo prospeje Turecku a Európe. To znamená, že je nutné konať v týchto otázkach, ale je to aj otázka, ktorá sa týka pre všetkým samotného ostrova, tých dvoch spoločenstiev, aby oni pracovali a riešili. Ak máte pocit, že niečo, čo som napísala do mojej správy, a netýka sa to iba Cypru, ale iných kapitol, teda máte pocit, že to, čo som napísala, tak keď si to pozriete, tak vidíte, že niektoré veci sa síce opakujú každý rok, ale vždy je tam aktualizácia. Ja pevne verím, že v najbližších rokoch sa podarí vyriešiť tento problém. Ale tu nejde iba otázky Cypru. A ja musím povedať, že pani Flotter, ak tam dáte pozmeňujúce návrh priamo v obchode a pán Havit Ak pán Havit bude konať tak, ako navrhoval, ak tam budete chcieť mať famagustu, tak uvedome si, o čom bude tá správa v konečnej fáze. Predsa nemôžeme tu konať nejakým konfliktným spôsobom. Chcel by som vás poprosiť, kolegyne, kolegovia, mohli by ste uznať tú skutočnosť, že tá správa dostáva, obsahuje dostatok informácií, dotkal som sa aj citlivých otázok, aj otázky Cyplu, Cypru. Dôležité sú veci ako e, nezvestní ľudia a e, otázky týkajúce sa armády. Mnohé veci som mala už v predchádzajúcich správach a teraz je tam zase. Poprosím vás, skúste akceptovať to, čo som tam napísala. Prosím vás, nepredložte pozmeňujúce návrhy, lebo bude to veľmi zložité. Nemôžem akceptovať ani opačné pozmeňujúce návrhy, ako vy ste predniesli sme si uvedomili, že to, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci rokovaní, je nutné podporiť a využiť na to, aby sa vyvíjal tlak na to, aby sa našlo čo najrychlejšie riešenie. Pán predseda, nechcem tu viesť nekonečnú diskusiu, ako sme mali pri, ako naposledy, keď sme diskutovali o tejto otázke, preto skúsme byť stručnejší a hľadať riešenie. Potom tá vec, ktorá sa týka pokrývok hlavy. To som tam nedal. Nemyslím si, že to sú európske, to sú nejaké európske otázky alebo európske riešenia. A tým končím s touto témou. No a čo sa týka víz, vízovej politiky, samozrejme to je niečo, o čo musíme diskutovať s komisiou. Ja viem o tejto otázke, ale je to opätovne európsky problém. potom vzdelávanie. Pevne verím, že uznáte moju formuláciu. Potom pán Kovačev je tu ešte? Nie. On spomínal niečo o podpore projektu Nabuko. Ja by som potrebovala overiť to, čo ste presne tým mysleli, bo ja si nemyslím, že to je nejaký veľký problém. Potom pani Brepols o kurdoch. Čo vlastne by som mohla ešte dodať? Turecku som častokrát kritizovaná za to, že v Európe údajne podporujeme PKK a že PKK je teroristická organizácia. Ja by som ich tiež nechcela podporiť, ale tá skutočnosť, že v Turecku prebiehajú rokovania s Kurdami, čo je pozitívne, tak neviem, či by som sa k tomu mala nejako detaľnejšie vyjadrovať. Potom pani Gomeš, ďakujem pekne za vašu podporu. Čo sa týka korupcie, spomínala som to aj v minulosti, ale tentokrát som sa rozhodla pre iný prístup. Nie je možné všetko stále opakovať, ale dobre, ak si myslíte, že je to skutočne nevyhnutné, tak eh, môžeme to tam ešte doplniť. Potom zástupca komisie k odseku 20. Áno, máte pravdu. Mali by sme pozbudiť Turecko, ale aj Európu, aby sa posilnila spolupráca. Pán predseda, myslím si, že som rýchlo prešla jednotlivé body a ďakujem pekne za pozornosť. Bene, ringrazio il relatore. Eh, ďakujem ako som už povedal, jeden, o jeden týždeň sa predlžuje termín na eh, podávanie pozmenujúcich návrhov, čo znamená, že ten eh, posledný termín bude 18. január. Ale pokiaľ ide o ostatné eh, štádia práce výboru, tie zostávajú v pôvodných termínoch teraz e, sa dostávame k ďalšej, e, ďalšiemu bodu. Je to návrh uznesenia o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Turkmenskom. E, e, nech sa páči. Pani spravodajkyňa, pani Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. E, táto správa e, by e, mala byť podrobená druhému čítaniu v parlamente. V parlamente. Prepačte, ale musíme ešte počkať na kolegov, ktorí vychádzajú z miestnosti, ale myslím si, že môžete pokračovať. Takže nech sa páči, môžete pokračovať. E, ďakujem, pán predseda. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať e, tieňovým spravodajcom za spoluprácu pri príprave tejto správy. Posledné zasadnutie sme mali pomerne nedávno a dohodli sme sa o 13 kompromisných návrhoch, ako aj o celom rade technických pripomienok, ktoré boli uvítané, pretože spresnili text. Táto správa zaujala oveľa kritickejší postoj než jej prvá verzia, ale zároveň e, sa nesie v optimistickom duchu, pokiaľ ide o možnosť dosiahnuť dohodu. E, v spolupráci s Turkmenskom je nevyhnutné pozmeniť našu stratégiu, ktorá už 12 rokov e, viedla len k zlyhaniam a k úplnému, úplnej izolácii Turkmenska na medzinárodnej scéne. V správe sa kladie dôraz na spoluprácu, ktorá umožnila vypracovať mechanizmus e, e, ďalšej spolupráce aj v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. E, pokiaľ ide o tieto dohody, by, tie, tieto by mali byť revidované. Napríklad má sa uskutočniť revízia dohody o Centrálnej Ázii, o Strednej Ázii a podobne. E, vytvorené boli mechanizmy e, v rámci Európskej služby pre vonkajšiu e, činnosť a podľa tejto správy by mal byť parlament v tomto smere oveľa aktívnejší. Táto správa takisto predpokladá spoluprácu medzi turkmenským a európskym parlamentom. E, v, hovorí sa o tom v článku 82 tejto správy. Takisto treba e, uplatňovať konštruktívnejší e, prístup a aj pokiaľ ide o zastúpenie žien. Počas e, stretnutia s delegáciou pre Strednú Áziu z minulého týždňa e, bolo dohodnuté, že sa musí e, ďalej pracovať na partnerských dohodách, ale s tým, že sa budú rešpektovať požiadavky ľudských práv a rozvoja ehm, ehm, umožnilo to e, pristúpiť k predbežnej dohode, ktorá bude venovaná len obchodu a tu e, je jasné, že v Turkmensku sa treba e, hĺbšie angažovať nielen v otázke ľudských práv, ale aj v otázke hospodárskej spolupráce. 26. januára by prepáčte, 24. januára by sa malo správe hlasovať a dúfam, že hlasovanie dopadne e, dobre a že sa ďalej e, postupí e, v tejto oblasti. A teraz, pokiaľ ide o kritiku, že e, by bolo potrebné e, aktivnejšie vystupovať. E, myslím si, že vo vzťahu k iným krajinám to rozhodne platí pre vzťahy s Turkmenskom a myslím si, že nemožno pochybovať o tom, že Turkmensko by mohlo byť takýmto partnerom pre dlhodobú hospodárskú spoluprácu, čo by mal takisto zdôrazniť aj Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem pani Nikolaj, pán Peter Le, dve minúty. Eh, ďakujem pekne. Eh, ja eh, môžem poďakovať pravodajkyni za to, čo uviedla. Som veľmi rád, že kolegovia predložili tak mnoho pozmeňovacích návrhov, že sa nám podarilo ehm, očistiť tento text tak, aby tam už neboli opakovania som veľmi rád, že e, sa e, stanovil dobrý kurz napriek e, sú veľké rozdiely, preto len chceme vytvoriť základ preto, aby v tomto rámci sme dokázali zaintegrovať to, čo je v Turkmensku nevyhnutné. Toľko teda z mojej strany iba. Ďakujem pekne, pán Peterle, a teraz pani Kil Nielsen. Merci. Euh, ďakujem, vážení kolegovia. Um, uh, mala by som vypracovať správu o Strednej Ázii a uh, tá by mala vychádzať na hodnotení um, pokroku v týchto piatich krajinách, ku ktorým patrí aj Turkmensko. Tu rozhodujúcu úlohu zohrávajú ľudské práva v prípade Turkmenska by som chcela informovať o dvoch listoch. Jeden bol adresovaný 29. novembra generálnemu tajomníkovi OBSE a druhý to bol otvorený list od Združení na obranu ľudských práv, ktorý podpísali aktivisti. E, tieto predstavitelia týchto mimovládnych organizácií sa nemohli zúčastniť rokovania OBSE v Astane v Kazachstane, kde sa konalo paralelné stretnutie mimovládnych organizácií, pretože mm, e, e, tieto mimovládne organizácie nedostali e, povolenie a priam boli fyzicky ohrozovaní. A v tomto listu, ktorý by som chcela vám dať do pozornosti, pokiaľ ste ho nedostali, sa hovorí o všeobecnej atmosfére v Turkmensku v minulom roku. Minulý rok podľa mimovládnych organizácií došlo k najrepresívnejším akciám, ktoré boli nebývalého rozsahu v oblasti ľudských práv. Vychádza sa zo svedectiev a faktických informácií a môžem vás oboznámiť so všeobecnou atmosférou v Turkmensku, ktorá vôbec nesvedčí o zlepšení situácií v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Um, pani Kiel Nielsen, pán Paško, dve minúty. Ďakujem. Ja eh, tu zastupujem eh, pána Šebius, ktorý je našim tieňovým spravodajcom a ktorý ma požiadal o to, aby som prečítal jeho stanovisko. Musíme e, riešiť e, starú dilemu, či máme vytvoriť rámec pre e, spoluprácu alebo snahu o zlepšenie nedokonalých alebo zlepšenie dodržiavania medzinárodných noriem, alebo na druhej strane by sme vzhľadom na nedostatky v tejto oblasti mali odmietnúť ďalšiu spoluprácu. V prípade Kazachstanu sme boli svedkami e, značného pokroku. No, However, the situation... Ale tá situácia je ešte stále má, má ďaleko od toho, aby bola dokonalá a treba urobiť oveľa viac na to, aby sa riešili tieto naliehavé problémy. Kompromisný návrh, ktorý bol tento týždeň vypracovaný a predisk diskutovaný je v súlade s posta, so stanoviskom našej skupiny, pokiaľ ide o podpis dohody s Turkmenskom. Podpis partnerskej dohody by mal byť podmienený tým, že e, sa splňajú isté podmienky, pokiaľ Turkmensko nesplní svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Naša skupina podporuje všetky kompromisné návrhy. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem. E, pán Alta, dve minúty. Thank you very much, Chair. E, like to... Pani. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú spoluprácu, pokiaľ ide o posúdenie e, dôsledkov tejto partnerskej dohody pre e, ľudské práva. Je skutočne potrebné sa zamerať predovšetkým na nové monitorovacie mechanizmy, do ktorých by bol zapojený aj Európsky parlament. Požadujú ich e, kompromisné návrhy. Ale zároveň platí to, čo povedali kolegovia, najmä Ehm, to, čo podala pani Kim Nielsen, je dôležité zobrať na vedomie, že tento režim patrí k najrepresívnejším režimom sveta a je potrebné, aby sme veľmi e, dobre zvážili náš súhlas s podpisom e, dohody o partnerstve a spolupráci pretože treba trvať na tom, aby sa splnili záväzky v oblasti zlepšovania ľudských práv. A e, je veľmi ťažké urobiť jednoznačné závery a s čistým svedomím a v dobrej viere povedať, že áno, treba túto dohodu podpísať. A samozrejme viac kolegov z rôznych skupín e, ešte váha, či by sa to malo urobiť alebo nie. E, zelení sa domnievajú, že by bolo vhodné, keby toto rozhodnutie bolo prijaté až o rok a aby sa čakalo, či Turkmensko vyšle tie správne a e, pozitívne signály a pretože súčasná situácia v oblasti ľudských práv je skutočne veľmi zlá. Teraz sa vraciam k tomu monitorovaciemu mechanizmu. Zdá sa to byť veľmi dobrý mechanizmus a myslím si, že by mohol zohrať kľúčovú úlohu pri e, riešení situácie to znenie je však pomerne vágne a my by sme boli radi, keby bolo posilnené tak, aby Európsky parlament mal záruku, že táto dohoda povedie k zlepšovaniu situácie v oblasti ľudských práv a nie k pretrvávaniu súčasnej situácie. V kompromisnom návrhu 2, ktorý hovorí o monitorovaní e, e, tohto eh, procesu zo strany eh, Európskeho parlamentu. Tu by bolo potrebné to eh, znenie z stresniť. Ehm, komisia 6. februára 1998 navrhla uzatvorenie takejto dohody, ale v článku 1 chýba jedna dôležitá vec a to je podpora občianskej spoločnosti Turkmenska pri budovaní právneho štátu. Ehm, pre, možno, že komisia, prečo sa to tam neobjavuje a prečo sa o tom nehovorí, možno, že komisia by na to mohla odpovedať. Ďakujem. E, chcel by som sa v prvom rade poďakovať pani spravodajkyni, ako aj všetkým e, poslancom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy e, k tomuto procesu. Správa z počiatku nenaplňala naše očakávania, najmä pokiaľ ide o ľudské práva a neprihliadala na to, čo Európsky parlament v minulosti povedal. Väčšina pozmenujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia, zvyšili objektívnosť správy. Ja e, nemám v úmysle len kritizovať Turkmensko a som pripravený pochváliť e, krajinu, ale nemôžeme sa obmedziť iba na virtuálne úspechy. Musíme byť e, dôslední aj pri presadzovaní tradičnej línie Európskeho parlamentu a musíme trvať na splnení očakávaní od Turkmenska a musíme e, sledovať e, parametre v oblasti ľudských práv a to, či sa dosiahol merateľný pokrok a tam, kde došlo k porušovaniu, musíme využiť potenciál, ktorý ponúka dohoda o partnerstve a spolupráci. Súhlasím s pánom Pašku, že je potrebné, aby sme mali možnosť pozastaviť uplatňovanie dohody v prípade závažných porušení. Dohoda Ehm, by mala byť e, vybavená aj potrebnými mechanizmami, ktoré by Európska únia mala mať možnosť účinne využívať a to by malo platiť aj pre nás ako Európsky parlament. Potom, ako som sa e, si pozrel pozmenujúce návrhy a vypočul si spravodajkyňu, Myslím, že niektoré z týchto návrhov zohľadňujú obavy, vrátanie tých, ktoré som vyjadril ja. Ďakujem. E, posledná rečnička je pani Gomeš, dve minúty, ďakujem. Ja som patrila k poslancom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy a som pripravená ich e, prečítať, ale ja som si nemohla prečítať e, všetky z nich a myslím si, že by sa mali e, dať k dispozícii všetkým kolegom, ktorí majú závažné dôvody preto, aby neodsúhlasili túto dohodu a preto prosím pani spravodajkyňu aj tieňových spravodajcov, aby sa o tieto kompromisné návrhy podelili s kolegami kolegmi a chcem takisto e, vyjadriť súhlas s tým, čo povedali viacerí kolegovia, najmä pani Chris Nielsen e, o prekážkach, ktoré sa e, kladli do cesty medzinárodným mimovládnym organizáciám, ktoré chceli navštíviť Turkmensko v nedávnom čase. Ďakujem, pani Gomeš. A napokon e, komisia. Nech sa páči. Many thanks uh, for letting me... Ďakujem veľmi pekne za to mám len niekoľko poznámok. Ja som e, e, definitívny text pozmeňujúcich návrhov nevidela, preto sa k ním môžem len ťažko vyjadriť ale e, spomínam si, že sme navrhovali tri rôzne typy následného monitorovania otázky ľudských práv. Hovorilo sa o dvojročnej e, revízii či preskúmaní, o ročnom e, preskúmaní a o monitorovacom mechanizme. My nemáme žiadny problém s každoročnými revíziami či diskusiami. My sme vždy spolupracovali s výborom DRUA, s výborom pre Strednú Áziu a sme pripravení každý rok sem prísť a podeliť sa s vami o naše názory na vývoj v oblasti ľudských práv a demokracie v Turkmensku, ktorý je e, ďaleko od toho, aby bol uspokojivý. Keď hovoríme o mechanizme monitorovania, najprv by som sa chcela pozrieť na ten text, pretože buď sa zapojíme do klasického procesu, ktorý už plne funguje v súvislosti so správou o ľudských právach, ktorú vypracovávame každý rok a e, pokiaľ si želáte, mohli by sme otázke ľudských práv venovať väčšiu pozornosť, alebo môžeme hovoriť o úplne novom mechanizme, a v tomto prípade by podľa mňa bolo potrebné lepšie posúdiť, o čo nám vlastne ide. A pokiaľ si to želá pani Nikolaj prehlbiť a e, pokiaľ by mala hovoriť o novom, by sme mali hovoriť o novom nástroji, tak musíme si overiť, či e, to zodpovedá rámcu, ktorý predstavuje Lisabonská zmluva a preto sa v tomto smere nemôžem teraz záväzne vyjadriť. Ďakujem. E, a teraz záverečné slovo má pani spravodajkyňa. Ale ešte 30 sekúnd. Pani Alta. Ešte, ešte posledné vystúpenie, krátke. Ja predpokladám, že komisia by mala zodpovedať na moju otázku, pretože je zásadná. Skutočne bolo veľmi ťažké dostať sa k tomu textu, o ktorom hovoríme a z tých e, pohľadov, o ktorých sme hovorili, myslím si, že tam nie je dostatočne zdôraznená jedna vec a ja chcem skutočne odpoveď. Mohla by komisia e, doplniť svoju odpoveď, aby sa vyjadrila k tomuto, k tejto otázke od pani Alta? Uh, uh, ďakujem. V prvom rade ten text, o ktorom hovoríme, už bol podpísaný, uh, dojednaný a podpísaný. My nehovoríme o dokumente, ktorý by ešte mohol byť revidovaný. Ale pokiaľ sú tam nejaké prvky, ktoré podľa vás, e, respektíve tam nie sú také prvky, ktoré by tam mali byť, tak by sme sa mali obrátiť na osobu, ktorá bola zodpovedná za rokovania pred 12 rokmi. Takže ja môžem povedať len toľko, že text bol vyjednaný, podpísaný členskými štátmi, parlamentom a Turkmenskom. A pani spravodajkňa Nikolaj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 Ďakujem, chcela by som sa poďakovať kolegom za ich názory a mnohé z nich zdieľam. Napriek tomu si myslím, že my nestojíme pred politickou alternatívou. My sme v správe hovorili o všetkých možných eh, mechanizmoch overovania a hodnotenia, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, ale E, obávam sa, že e, je tu problém s tým, že pozmeňujúce návrhy nedostali všetci kolegovia e, prijatie a odklad prijatia tejto správy by len prispel k stagnácii situácie v regióne. A navyše, sa nazdávam, že by nám to neumožnilo vystupovať v tomto regióne dostatočne konštruktívnym spôsobom. Samozrejme, mohli by sme uvaľovať sankcie a zdôrazňovať naše európske hodnoty, ale zároveň tieto sankcie by mohli byť účinné len v E, v prípade, že sú na to podmienky a tie tam neexistujú. Takže e, musíme si uvedomiť, o čo ide. Ide o a tam, pokiaľ ide o ten e, incident, tam ja som právnička a e, ja e, e, sa vyhýbam jednostranným vyhláseniam. Vždy si myslím, že je potrebné pozrieť sa na vec aj z druhej strany. A skutočne my nehovoríme o Turkmesku, ale o Kazachstane a Kazachstan neudelil vízum týmto mimovládnym organizáciám, ale dôvod, pre ktorý sa tak stalo, nepoznám a nemôžem, nemám žiadne dôkazy a preto sa k tomu nemôžem záväzne vyjadriť podporiť Pani Autala, e, žiaľ to, čo sa hovorilo na poslednom e, rokovaní, e, možno, že tu je nejaký problém, lebo ste nevyjadrili dosť presne, o čo vám ide vo vašom pozmenujúcom návrhu. Ja som však pripravená sa s vami o tom porozprávať. Myslím si, že musíme dávať prednosť konštruktívnemu dialogu pred inými riešeniami. A teraz, pokiaľ ide o správu ako takú, ten mechanizmus, ktorý my navrhujeme, to je mechanizmus, ktorý vychádza z Lisabonskej zmluvy, aspoň predpokladám, a e, musíme si to overiť. A tento mechanizmus nám umožňuje pristupovať k tomuto regiónu flexibilnejším spôsobom, tak aby náš príspevok e, sa odrazil aj v presadzovaní otázky ľudských práv v tejto krajine a inde. Ďakujem, ďakujem pani Nikolaju. A pokiaľ ide o e, ďalší postup a kalendár, tak myslím si, že už som povedal, e, čo treba, ale ešte treba povedať, že ďalšie zasadnutie sa bude konať 25. a 26. januára. Anche se mm, sono state indicate preoccupazioni e... A, ehm, boli tu uh, niektoré kritické uh, pripomienky, ale pokiaľ ide o hlasovanie o tejto dohode, pani spravodajkynia trvá na tom, aby uh, prebehlo, my to rešpektujeme, ale na základe toho, čo som tu počul, nie som si úplne istý, že väčšina kolegov bude pripravená podporiť správu pri hlasovaní. Takže pokiaľ bude pani spravodakyňa trvať na hlasovaní, hlasovanie sa uskutoční, ale chcel by som e, odporučiť, aby ste do konca januára, keď sa má hlasovať, hovorili s kolegami a pokúsili sa nájsť nejaké kompromisné riešenia alebo nejaký spôsob, ako pozmeniť váš text e, s tým, že sa zvyši pravdepodobnosť jeho schválenia. V opačnom prípade totiž, neviem ako to vyjadriť, nie je celkom bežné hlasovať proti niečomu, na čom sme sa už dohodli. Týmto teda môžem uzatvoriť našu dopoludnejšiu prácu. Vidíme sa znova po Vianociach 13. Eh, januára. Preto by som chcel využiť túto možnosť, hoci sa možno ešte pred sviatkami individuálne stretneme, ale už nie pracovne. Chcel by som vám teda zaželať šťastné a veselé Vianoce a stretneme sa na zasadnutí nášho výboru budúci rok a v Štrasburgu sa ešte stretneme na plenárke. Ďakujem vám. Končím zasadnutie.